a odlišovať dva kontexty. Chcem poďakovať všetkým kolegom, všetkým tým, ktorí e, vystúpili, hoci tu boli isté názorové rozdielnosti. Ďakujem veľmi pekne. Tým pádom končím rozpravu a hlasovanie sa uskutoční zajtra. Milé kolegyne, milí kolegovia, nasledujúcim bodom e, na programe je správa kolegyne Mať k zjednotenému postupu vybavovania žiadosti o povolenie na pobyt a prácu. A ako prvej dávam slovo pani spravodajkyni Matiu na 4 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, milé kolegyne, milí kolegovia. Ako viete, už viac než 10 rokov sa Európska únia snaží o vytvorenie legislatívneho nástroja v e, tejto oblasti. Prístup bol pôvodne globálny a teraz komisia preferuje e, komplexný celoodborový prístup vrch e, tejto smernice chce vytvoriť kolektívny prístup v rámci ekonomických dôvodov pre emigráciu. E, máme e, už za upravenú oblasť vízovej migrácie, ekonomickú migráciu, teda musíme uplatniť a riešiť tiež, pretože je na čase čeliť výzvam, ktoré si vyžadujú spoločné riešenie. A touto výzvou je demografický úpadok a starnutie európskej populácie populácie. Tieto dve hrozby zasahujú Európu a postihujú zamestnanosť. E, nastáva citeľný nedostatok pracovných síl a to budeme pociťovať v nadchádzajúcich rokoch a treba tomu čeliť na trhu práca. Ekonomická migrácia je jedným z riešení, ktoré musíme rozvíjať, ale pozor, nesmieme e, sa popliesť a pomýliť. Treba stanoviť spoločný európsky prístup. To znamená, treba organizovať tak potreby, ako aj možnosti príjmania e, v jednotlivých e, krajín. Ako sa konštatuje v návrhu smernice, členské štáty aj naďalej ovládajú objemy migrantov, ktoré chcú prijať na vlastné územie naše krajiny pôsobili rôznym spôsobom pri riešení ekonomickej migrácie. Bilaterálne dohody, kvóty, regularizačné opatrenia Avšak žiadne z týchto opatrení nebolo skutočne účinné pre riešenie migračných tokov a pre boj s neriadenou nelegálnou migráciou. Väzba medzi týmito formami migrácie je jasná. Ak budeme optimálne organizovať legálnu migráciu, tak sa podarí obmedziť, respektíve ukončiť migráciu nelegálnu. A to je výzva balíčku ktorý bol predložený pred 5 rokmi. Čo ďalej e, konštatuje táto smernica o zjednotenom postupe vybavovania žiadosti o povolenie na pobyt a prácu? Táto smernica sa netýka podmienok pre vstup pracovníkov z tretich krajín. Ide o zmazanie rozdielov medzi jednotlivými národnými legislatívami, čo sa týka postupu e, pre žiadosti o povolenie na pobyt a prácu pre legálnych pracovníkov v Európskej únii. Zatiaľ totiž neexistuje nástroj, ktorý by pokrýval všetky e, práva, všetky nástroje, ktoré sa ponúkajú obyvateľom iných krajín, ktorí pracujú v Európskej Európskej únie. Táto smernica e, zabezpečí rovnoprávne zaobchádzanie s pracovníkmi e, jednotlivých krajín a zabezpečí rovnaký prístup v oblasti vzdelávania, sociálnej ochrany, prístup k sociálnym službám a tak ďalej. Táto spoločná platforma by mala poskytnúť týmto osobám ochranu pred vykorisťovaním a zabezpečí im tiež e, určitý e, chránený právny e, štatút. Bude tak možné čeliť nekalej súťaži ktorá sa často vedie a z dlhodobého pohľadu bude umožňovať, teda umožňuje najímanie nekvalifikovanej pracovnej sily táto nekalá súťaž. Takže umožní to postupné príjmanie v jednotlivých členských eh, krajinách, zjednotí to postupy, bude to lacnejšie. Schválenie smernice prinesie zásadné výhody pre migrantov, pre zamestnávateľov, aj pre štátnu správu a umožní eh, vyriešiť eh, podstatne lepším spôsobom migračné toky. Parlament je spoluzákonodarcom, to znamená, že musí prejaviť aj svoju zodpovednosť. Idealistické názory tým už odzvonilo. Musíme teraz mať mať na zreteli nové úlohy, ktoré pred nás kladie Lisabonská zmluva. Buďme dôveryhodnými partnermi, ktorí sú pripravení vyrovnať sa s migračnými tokmi v Európe. Vieme, že zvládnuté migračné toky budú prospešné pre všetkých. Ďakujem a za komisiu dávam slovo pani komisárke Malstromovej. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. V prvom rade by som chcela poďakovať dvom spravodajcom, pani Mači a pánovi Čerkesovi Rovnako chcem poďakovať aj dvom výborom, s ktorým som spolupracoval, ako aj belgickému predsedníctvu za veľmi dobrý kus práce, ktorý vyvinuli pri tomto návrhu. Ako si určite uvedomujete, a ako hovorila aj pani spravodajkyňa, komisia predstavila túto správu už v roku 2007. Našim celkovým cieľom bolo zjednodušiť procedúru, v rámci ktorého budeme zavádzať jednu žiadosť o povolenie a pobyt a prácu, a zároveň zabezpečíme právo e, týmto, e, týmto osobám z tretich krajín, ktoré nie sú pokryté špecifickým ustanovením komisie. V rámci tohoto návrhu nevytvárame špecifické podmienky preto, aby sme mohli poskytnúť alebo stiahnuť povolenie. Tieto podmienky sú v rámci kompetencií jednotlivých členských štátov, rovnako ako aj rozhodnutie o objemoch pripustených osôb. A tento návrh je jeden zo stavebných eh, kameňov našej eh, politiky v oblasti, eh, v oblasti pracovných migrantov. Táto smernica mala potvrdiť to, že Európska únia si veľmi oceňuje, veľmi oceňuje príspevok občanov tretich štátov, ktorí robia pre naše spoločnosti a pre naše štáty. Chceme zároveň ukázať, že sa dokážeme dohodnúť na legislatíve, ktorá sa týka pracovnej migrácie. Je to naozaj veľmi komplexný návrh a musíme vnímať tak jeho migračnú stránku, ako aj stránku ochrany ochrany, ochrany osobných údajov a osobných a ľudských práv. No a práve podporujeme tento návrh zo strany komisie do tej miery, do akej posilňujeme procedurálne zábezpeky tak migrantov, ako aj zamestnávateľov. Ehm, tu hovoríme predovšetkým o ďalšom zjednodušovaní podávania žiadosti a zároveň posilníme ehm, systém ochrany, ochrany napríklad proporcionálnosť poplatkov, ktoré sa budú týkať jednotlivých ehm, konaní v rámci tohoto udelenia žiadosti. Ďalej aj daňových zvýhodnení Rovnako e, vlastne snažíme sa riešiť aj e, export e, penzia dôchodkov. Vidíme, že ten vlastne prístup je oveľa reštriktívnejší než ten, ktorý navrhuje komisia. Veľmi rada vidím, že tak predsedníctvo ako aj parlament urobili naozaj veľmi veľké úsilie, tak aby zosúladili svoje pozície v tejto téme. Belgické predsedníctvo sa pokúsilo zabezpečiť to, aby členské štáty podporili vašu pozíciu. A viem, že parlament zobral do úvahy celý rad rôznych požiadaviek a návrhov zo strany rady ten kompromis, ktorý sa snažíme všetci dosiahnuť, musí rešpektovať isté kritéria, ako napríklad aj snahu ochrániť migrantov a zároveň posilniť, po, posilniť ich eh, istými právami spojenými s prácou a sociálnou ochranou do maximálnej možnej miery, aby sme zabezpečili rovnakú ochranu ako aj európskym pracovníkom od prvého dňa zamestnania. Rovnako aj zamestnávateľia musia vytvoriť rovnaké pracovné podmienky ako pre eh, zamestnancov z Európskej únie. A okrem toho ukazujeme našim partnerským krajinám, že vytvárame prostriedky pre spravodlivé zaobchádzanie s občanmi tretich krajín, ktoré, ktorí majú trvalý pobyt a pracujú v našich krajinách. Zároveň nemohli sme ignorovať eh, niektoré obavy členských štátov, ktoré sa týkali rovnakého zaobchádzania, najmä čo sa týka rozpočtovej koncentrácie. Som presvedčená, že tieto kritéria, ktoré som práve zdôraznila, sú rešpektované, hoci konečný výsledok nemusí byť tak ideálny, ako chceme. A zároveň nemusí byť tak ambiciózny, ako sme dúfali. Ako hovorila pani Metiu, toto je kompromis. Je to dobrý kompromis a je to veľmi dôležitý krok dopredu v oblasti legálnej migrácie a má veľkú dôležitosť pre pracovníkov Európskej únii. Práve preto mi dovolte vyjadriť svoju nádej, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu v tomto návrhu a to tak rýchlo, ako len bude možné. A opäť chcem poďakovať spravodajcom ako aj spravodajcom za vykonanú prácu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka za e, skupinu, e, za, za výbor pre sociálne a pracovné záležitosti. Teraz vystúpi pán Čerkes, nech sa, páči. Čerka, Čerkes, nech sa páči. A príjemný dobrý večer, pani komisárka, pani Matie, vážení kolegovia. Migrácia v Európe je bez pochyby politickou, ekonomickou a sociálnou témou prvej dôležitosti. Má obrovskú váhu. Je to obrovská príležitosť, ale zároveň si to vyžaduje veľmi dobré a správne riadenie. A práve preto to musíme na to, sa na to musíme sústrediť, pretože v opačnom prípade sa stane obrovským problémom. Tých pracovníkov, ktorí prichádzajú legálne, musíme s nimi zaobchádzať spravodlivo a rovnakým spôsobom ako s našimi zamestnancami. Ak, je tomu naopak, ak tomu bude naopak, tak uvidíme, že tento pracovný trh sa rozdelí a budeme vidieť, že my máme akýchsi pracovníkov nižšej kvality a nižších nákladov v porovnaní s tými ostatnými. A to je rozhodne čosi, čo, nesú, čo nie je v súlade s našim sociálnym modelom. Princíp rovnakého zaobchádzania je kľúčom. Kľúčom v oblasti ekonomickej migrácie, ktorá musí byť inteligentná a spravodlivá. Hovorili sme to už na rade pred 11 rokmi. Komisia to oznámila vo svojej zelenej knihe pred 5 rokmi. A parlament sa k tomu vyjadril v rámci svojej legislatívnej iniciatívy. A táto, tá, táto smernica nie je len byrokratická smernica, je to smernica o právach a povinnostiach. Chceme zabezpečiť všetkým legálnym migrantom, ich práva a chceme to rozšíriť na všetky práva a rovnaké obchádzanie a zároveň elimináciu diskriminácie. Ale táto smernica E, nemá ten cieľ, ako bolo oznámené. A Hovorí sa to e, vo všetkých týchto, e, všetci tí, ktorí pracujú v oblasti ochrany ľudských práv, všetky cirkvy, všetky mimovládne organizácie a všetky odbory hovoria, že táto smernica nestačí a stále je nedostatočne presná a prísna práve kvôli tomu, že je nevyhnutné, aby sme mali lepšiu kolektívnu ochranu. Nemáme tu rovnaké zaobchádzanie s krátkodobými zamestnancami, e, s kontrahovanými zamestnancami, so zamestnancami z tretieho sveta, ktorí sem prichádzajú e, v rámci rôznych grantových schém, v rámci rôznych uvoľnených režimov. Prichádzajú tu tisícky, stovky tisíckov zamestnancov, ktorí prichádzajú na báze preferovaných krajín pôvodu a nebudú spadať pod túto smernicu. A je veľmi dôležité, aby aj títo boli pokrytí touto smernicou, rovnakým zaobchádzaním a ochranou ľudských práv. A práve preto dovolte e, členským štátom, aby rozšírili tú ochranu aj na týchto ľudí, aby členské štáty mali právo rozšíriť e, toto pokrytie napríklad, čo sa týka aj e, penzijných nárokov, keď sa vrátia do svojich nárokov, rodinné dávky, sociálne dávky, to všetko, čo im vyplýva zo zamestnania v Európskom únie, tak, v zamestnaní v Európskej únii, tak aby z toho to mohli používať, aj keď sa vrátili. To isté platí aj v štipendiách, rovnako ako vo všetkých ostatných formách sociálnej podpory a sociálnej ochrany. A práve preto komisia e, hovorí e, vo svojej dopadovej štúdii, ktorú predložila, tam, hovoríme, tam sa hovorí, že sa snažíme vysporiadať s, ro, s rozdielnosťou práv a právomocí, a, ale že, tu že, že riešime vlastne tie rozdiely medzi právomocami a právami, ale nie je tomu tak, pani komisárka. E, mali sme tu zástupcov, ktorí, boli, ktorí vystúpili v tomto parlamente. Vystúpili tu niektorí kolegovia, ktorí vystúpili z veľmi extrémnej pravice, položili, teda predložili veľmi extrémne postoje, ale ja si naozaj myslím, pani komisárka, aj pani Matia, vážení kolegovia, že potrebujeme naozaj hlbokú a úprimnú diskusiu o tejto téme a v spojitosti s ostatnými smernicami. Potrebujeme otvoriť spoločnosť Európy, e, reagovať na návrhy mimovládnej organizácie a cirkvy. Nemali by sme zaobchádzať s touto témou takýmto rýchlým a povrchným spôsobom a nezodpovedným spôsobom, ako sme urobili aj, e, ako, ako, ako môžeme urobiť zajtra, keď schválime tento text. Ja si naozaj myslím, že väčšina kolegov, e, ktorí sú v rámci nášho názorového stredu, ocenia ten veľký koncenzus, ktorý v tomto parlamente máme, aby sme rešpektovali základné princípy našej charty základných základných práv a slobod a zároveň ehm, všetkých dokumentov OSN a Rady Európy. Tu hovoríme o ľudskej dôstojnosti, ale aj o európskej budúcnosti. A ja si naozaj myslím, že v Európe potrebujeme, aby všetci pracovníci, všetci pracovníci, ja to počiarkujem, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú, ak sú legálne v Európe, aby mali všetky práva, aby sme dokázali bojovať proti rasizmu, xenofóbii a aké e, musí, aké musí filištinstvo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz prejdeme k rečníkom za jednotlivé politické skupiny, za PPP, pani Omen Reuten na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najprv by som rada zagratulovala pani Mathieu za e, to, že sa tak dobre zhostila e, tejto správy a e, už od roku 2001 e, sa e, teda sme diskutovali o podmienkach, ktoré by mali byť dodržané v súvislosti s osobami, ktoré žiadajú o povolenie na pobyt a prácu v Európskej únii. V 2006 sa tento materiál doplnil a teraz sa pokúšame o, o niečo úplne nové vo forme tejto smernice, e, v ktorej ide o zjednotenie postupu vybavania žiadosti o povolenie na pobyt a prácu. Nesúhlasím úplne vo všetkom s pánom Sarkasom. Občania tretích krajín, ktorí majú povolenie na pobyt, samozrejme majú nárok na určité sociálne práva, ale ako by to celé malo vyzerať, to musí byť ešte vyriešené. V našom výbore sme veľmi kontroverzne diskutovali o tejto problematike, diskutovali sme aj o rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Vyslaní eh, zamestnanci neprichádzajú do úvahy pre e, takéto jednotné e, povolenie podľa e, oceku 2b ustanovenia, teda prepačte smernice z roku 2007. Postavenie vyslaných osôb z tretích štátov je už postačujúco upravené podľa môjho názoru a je potrebné dbať o to, aby zamestnanci z tretích krajín neboli na trhu za za menší peniaz než domáci zamestnanci z EÚ. Kladiem si otázku, či takéto ustanovenie neprinesie väčšie problémy, než e, budú vyriešené napríklad princíp rovnoprávneho zaobchádzania, ako napríklad podľa nariadenia 883 by eh, mal byť východiskom pri vypracovávaní takejto smernice. Kompromis, eh, ku ktorému eh, sa ukázala ochotná rada, považujem za dobrý, pretože sa postará o rovnoprávne zaobchádzanie. A teraz za SND pani Blinkevičiute na 3 minúty. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Tlmočník sa ospravedlňuje, zrejme nastal nejaký technický problém. Už teda zrejme <clears throat> to bude fungovať. Takže začne sa znova. Pani komisárka, pani Matie, vážení kolegovia. Je pravdou, že smernica o jednot, zjednotenom postupe je veľmi dôležitá a bolo mnoho diskusí, vyslovilo sa mnoho názorov, ale nejaké spoločné rozhodnutie ešte neprišlo, pokiaľ ide o pracovníkov alebo pracujúcich z tretich krajín, ktorí sú povedzme nezákonne na území EÚ. Čiže táto smernica by mala byť rámcovou smernicou, a mala by sa venovať aj otázke pracovníkov z tretich krajín. Proste toto je asi jediná cesta, ako sa dá prispieť k tomu, že sa vytýčia nejaké ciele, spoločné ciele pre Európsku úniu v oblasti imigračnej politiky. V podstate ten základ E, tejto smernice sa ako si vytratil, pretože sa už nehovorí toľko o sezónnych pracovníkoch a utečencoch. Takže vlastne e, by sa tu neumožňoval potom taký spôsob fungovania, ktorý viedol ku e, ozaj jednotnému, rovnakému prístupu ku všetkým pracovníkom, aj k sezónnym. Máme proste záujem na uplatňovaní princípu spravodlivosti a rovnakého prístupu ku všetkým. Teda, e, e, radi by sme poukázali na to, že aj zákonní, aj nezákonní migranti vlastne platia dane, takže mali by mať rovnaké práva. A aj na pracovnom trhu by sa s nimi malo zaobchádzať rovnako. Myslím, že e, by sme mali mať jednotný postup, jednotné stavie, stanovisko. Všetci pracujúci by mali mať rovnaké práva, pokiaľ ide o e, pôsobnosť tejto smernice. Proste nemôžeme si dovoliť, aby sme vytvorili niečo takého, kde by existovala nejaká variabilná geometria na pracovnom trhu. Že by sme tu mali pracovníkov druhej kategórie, ktorí nemajú nič garantované. Ďakujem pekne za Alde. Eh, udelujem slovo pani Intfeld na dve minúty. Ďakujem za slovo. Dovolil by som si začať eh, najprv faktickou poznámkou. Je to ozaj dôležitá rozprava náš partner Rada je tu neprítomná. To je neakceptovateľné. Vlastne by som chcela požiadať predsedníctvo, aby sa písomne sťažovalo Rade EÚ v tejto veci. Dovolte mi teraz pokračovať. Chcem zablahoželať pani Matie k tomu, že vykonala výbornú prácu. Je to ozaj veľmi náročná, zložitá a citlivá téma. Naša politická skupina určite prevezme príslušnú zodpovednosť E, sme za dohodu, pretože si uvedomujeme, že to je veľmi dôležité. Ale samozrejme nerobíme to nesmierne radi, pretože sme už viacerými spôsobmi vyjadrili a nakoniec aj zo strany iných skupín sme si vypočuli, že tento návrh ani zďaleka nezachádza tak ďaleko, ako by bolo potrebné. Naša skupina bude zotrvávať na pozícii ohľadne pôvodného dokumentu. Pretože keď niektoré členské štáty budú, požadovať, budú požadovať ešte ďalšie dokumenty, tak vlastne to potláča účel tej pôvodnej smernice. Čiže tak, keď tam budeme mať jednotný, zjednotený postup, netreba ďalšie žiadne dokumenty a hotovo. Takže v zaujme toho, aby sme dosiahli dohodu, naša skupina nebude hlasovať za to, aby sa tam vložili korelačné tabulky ale osobne by som chcel ešte povedať, že je to ozaj dosť hanebné zo strany členských štátov, e, niektorých ten prístup. Keď je tu zámer transponovať smernicu, aby to bolo transparentné, tak by samozrejme z vlastnej vôle vložiť tieto korelačné tabulky, tie príslušné štáty. Chcem ešte povedať, že v 99. v Tampere členské štáty prišli s vyhlásením, že chcú mať spoločnú azylovú a imigračnú politiku. Aký sme urobili odvtedy pokrok? sotva nejaký. Takže zdá sa, že členské štáty akoby nechceli tú spoločnú pristahovaleckú politiku. Ďakujem. Ďakujem pekne za zelených, eh, pán, eh, pani Lambert. Ďakujem pekne. My tiež máme určité obavy v súvislosti s variabilným pracovným trhom a to sme už vyslovili aj v minulosti v rámci 27. EÚ a zdá sa, že sa vlastne uberáme, ale cestou k niečomu, čo je dosť komplexné a silné. Chceme sa teda uistiť, že si dohodneme správne tie pravidlá, aj ktoré sa týkajú občanov tretich krajín. Aby aj oni mali patričné podmienky na pracovnom trhu. Vieme, že situácia je dosť náročná, ale my zajtra veľmi jednoznačne podporíme svojim hlasom tento návrh. Samozrejme, že jednotlivci, osoby by mali mať možnosť vlastne vzdelávať sa, využívať patričné pozitíva sociálneho systému a vlastne využívať všetko to, na čo majú nárok. Sú, lebo ich práca ale nakoniec podporuje našu ekonomiku a našu spoločnosť, ak tu pracujú a žijú. Tak si myslím, že tento aspekt migrácie je veľmi dôležitý aj z hľadiska článku 11a. Vlastne e, sú tu samozrejme aj iné nástroje, ktoré tiež niekedy vedú ku napätiu občas, ale to, čo máme teraz pred sebou na stole, si určite e, sa bude týkať každého jedného imigranta. Potrebujeme teda patričný prístup aj s potrebnými nuansami, aby sa všetko vyriešilo E, na prospech týchto ľudí. Napríklad dnes nebudeme hlasovať za to, aby pardon, prerušila, pani predsednička prerušila rečničku. Pán Lojarik, dve minúty. Pani predsednička, pani komisárka, ako pán Serkas veľmi správne povedal, je tu určitý rozpor medzi výborom LIBE a výborom pre zamestnanosť. Áno, e, samozrejme je tu jednoznačný cieľ pri tejto smernice, pri smernici, aby vlastne tu nastala určitá konkurenčná situácia medzi pracovníkmi, ktorí sú z EÚ a medzi tými, ktorí prichádzajú zvonka, z tretich krajín. Takže Samozrejme, ak táto smernica prejde s úpravami, e, tak sa táto situácia môže zmeniť. Samozrejme, vytvorili by sa potom vlastne viac, viaceré kategórie. A ak toto by sme akceptovali, tak je to vlastne porušenie e, princípov Charty základných práv. A tým, že by sa tu vytvorili rôzne kategórie, tak by to malo negatívne dopady na všetkých zamestnancov v rámci EÚ. Nedá sa zhrnúť len zákonnosť tým, že sa bude hovoriť o určitých pracovných podmienkach. Ako povedal pán Serkas, musíme hovoriť o pracovnej dobe, o zabezpečení, o bezpečnosti pri práci, e, treba zaistiť e, zdravotnú starostlivosť, e, odbornú prípravu, vzdelávanie a tak ďalej. Je to proste ako džungla, tak povediac. Aha dochádza žiaľ aj k vykoristovaniu. A tomu treba zabrániť. Proste nemôžeme akceptovať, aby sa zvyšovala tá konkurenciami eh, aj vo svetle toho, čo hovorí Bolkensteinovo nariadenie. Takže chceme takú Európu, ktorá bude humanisticky zameraná a kde všetci, bez ohľadu na to, aké tu máme názory, proste odmietneme takúto smernicu. Ďakujem pekne za EFT pani Bizoto na jednu minútu. Vážení kolegovia, Vážení kolegovia, vo všeobecnosti treba povedať, že tento všeobecný argument je, že zjednodušená procedúra a zároveň menej byrokracie majú pomôcť v občanom tretich krajín, ktorí majú v Európe trvalý pobyt, respektíve majú legálny pobyt na našom území. Ale musíme si uvedomiť, že naozaj mnoho miliónov Európanov, predovšetkým mladých Európanov, sú bez práce. A to práve kvôli štrukturálnym problémom a zdá sa, že kríza nekončí ktorá tieto problémy spôsobila. A máme tu stále občanov tretich krajín, ktorí pobývajú v našich krajinách a pracujú tu. Oni tu sú e, z ekonomických a sociálnych dôvodov, ale našim, našou úlohou je pomáhať našim občanom, aby sme im pomohli nájsť alebo opätovne získať prácu. A teda máme tu naozaj veľmi solidný sociálny základ, o ktorom hovoríme tak, aby sme v podstate bránili záujmy našich občanov. Našou prvou prioritou je, aby sme my stáli na pevných nohách. Až potom môžeme pomáhať ostatným. Ďakujem pekne, tým si vyčerpali svoj rečenský čas a teraz pán van der Stop z nezradených. Ďakujem pekne, pani eh, predsednička. Naša, naša, skup, naša skupina povedala, že sme veľmi jednoznačne proti európskej politike um, takéhoto charakteru. V súčasnosti máme v našej, vláde, v našej krajine vládu, ktorá sa sústredí oveľa viac na nelegálnu imigráciu. A vec sa má tak, že sa z toho stáva feta kompli pretože my vždy budeme chcieť zabezpečiť to, aby členské štáty mali oveľa viac kompetencií, oveľa viac právomoci sa s tými aj vysporiadať. Nemala by to byť téma, ktorá sa bude rozhodovať na úrovni Európskej únie. Som presvedčený, že ak budeme mať aplikáciu, teda jednotnú, jednotnú procedúru žiadania, budeme len uľahčovať príchod takýchto ľudí do Európy. Len elitná trieda e, ďaleko nad zemou e, sa bude môcť vysporiadať s touto situáciou. A bol som zvolený občanmi Holandska a nie občanmi alebo občanmi iných krajín, hľadačmi bohatstva, ktorí chcú prísť do Európskej únie a zarobiť tu. Ďakujem pekne a teraz sa dostávame k ďalším rečníkom na zozname. Vystúpi pán Busutil a má dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Veľmi rád by som zablahoprial Veronik Matie za jej vynikajúcu prácu a podarilo sa dosiahnuť naozaj veľmi dobrý výsledok. Treba povedať, že zohrala veľmi dôležitú úlohu, rovnako ako hovorila aj pani Malström. Chcem povedať za EPP, že budeme musieť spolupracovať, budeme musieť spolupracovať v oblasti legálnej migrácie. A zároveň musíme zabezpečiť, že bojujeme, bojujeme proti nelegálnej migrácii. Zároveň si uvedomujeme skutočnosť, že jeden z nástrojov, ktoré môžeme použiť na to, aby sme bojovali proti nelegálnej migrácii, je práve poskytovanie dobrých pracovných príležitostí a jedno z našich príležitostí pre pravidelných migrantov a legálnych migrantov, ako tomu robíme aj teraz. Rád by som vám pripomenul, rovnako ako hovorila aj Veronique Mathieu, že Lisabonská zmluva nám dala nové právomoci v tejto oblasti a zároveň nám dala aj nové kompetencie a novú zodpovednosť. A to sú veci, e, ktoré si musíme dokázať osvojiť, musíme byť zodpovední a budeme tak robiť, keď budeme akceptovať e, tieto zodpovednosti duchu kompromisu s radou ministrov. V tomto duchu musíme zároveň akceptovať túto pozíciu rady, ako napríklad tie zábezpeky, ktoré si rada vyčlenila a vyhradila v oblasti vydávania takýchto žiadostí. A to podľa, e, uznesie, podľa znenia tejto smernice. A práve preto sa tu otvára téma rovnakého zaobchádzania. Musíme akceptovať to, že aby sme dosiahli dohodu s radou, musíme akceptovať aj to, aby tieto podmienky e, boli nie nevyhnutne vždy rovnaké. Rád by som uzavrel svoje vystúpenie tým, že pre tých ľudí, ktorí sú presvedčení, že zachádzame priďaleko, respektíve, že by sme mali hlasovať proti tomuto návrhu, nesmieme zabúdať na to, že bez takejto smernice sa ocitneme v právnej situácii, kde nebudeme mať akúkoľvek dôstojnosť pre tých pracovníkov, ktorí sú v našom území legálne. Ďakujem pekne. A teraz pán Moraes na 3 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Zdá sa, že sa mi môj rečnický čas stále predlžuje. Pokúsim sa vyplniť tieto 3 minúty. Moji kolegovia od socialistov a demokratov už pán Serkas, pán Alonso, pani ehm, Blinken vyčite zdôraznili tie kľúčové aspekty a pomenovali tie hlavné problémy, ktoré naša skupina má ehm, s týmto návrhom. Nie je to otázka rovnakého zaobchádzania, nie je to otázka krajiny pôvodu. To už bolo rozdiskutované, rovnako ako hovorila aj pani eh, van der Step, ale je to aj otázka nelogickosti. Kde sa nachádzame dnes? Máme tu e, vlastne návrh jednotnej žiadosti, ktorý prichádza po e, tzv. modrej karte, pochádza to po sankciách pre zamestnávateľov, čiže máme tu akýsi balíček. Balíček, ktorý má mnoho tých správnych úmyslov, máme tu horizontálny prístup, ale Nemáme tu horizontálny skutočný prístup, pretože nachádzame sa v situácii, kde pani Matius spravila veľmi dobrý kus práce v rámci svojej pôsobnosti ako spravodajkyňa, ale hovorila, že chceme globálny prístup, ale máme sektorálny prístup. A tento sektorálny prístup je presne to, čo aj pani Lambert trápilo. A teda, kde sa nachádzame dnes? Nachádzame sa v situácii, E, kde máme veľké obavy o zamestnancov, berúc do úvahy ich krajinu pôvodu. A ako hovorila aj moni, moja kolegyňa pani Blinkevičite, máme tu skutočný problém s tými kategóriami zamestnancov, ktorí sú zahrnutí do tohoto návrhu. Čiže máme tu situáciu, kde e, e, povedzme transferovaní pracovníci, sezónni pracovníci, ďalkovo umiestnení pracovníci a zároveň požívateľia medzárodnej ochrany sú vyčlenení. My za našu skupinu opätovne predložíme návrhy, pozmeňujúce návrhy aj zajtra, aby sme vytvorili tak takú jednotnú procedúru, ktorá bude práve takáto. Ak nebudeme mať jednotnú, jednotnú procedúru, ktorá nebude hovoriť to, ako sa nazýva, čiže nebude mať skutočne široký prístup, tak aby sme dokázali zabezpečiť e, férový prístup občanov tretich krajín k nášmu pracovnému trhu, budeme čeliť reálnym problémom v rámci re- súčasnej pracovnej sily a budeme mať problémy, ktoré sa snažíme riešiť inými prvkami legislatívy. Na druhej strane za výbor LIBE oceňujeme to, že tento sektorálny prístup je ten, s ktorým v súčasnosti pracujeme. Čiže budú tu smernice smernice o sezónnych pracovníkoch a zároveň interkorporálnych ehm, presunutých pracovníkoch. A nemôžete viniť našu skupinu, ktorá pevne verí, že vlastne ehm, princíp rovnakého zaobchádzania je srdcom našich aktivít a srdcom našej filozofie. Čiže my sme presvedčení, že robíme veci zlým spôsobom a robíme ich kvôli tomu, že tí, ktorí majú počúvať naše argumenty, tu dnes nie sú. A to je práve rada. Rada sa tým nechcela zaoberať horizontálnym spôsobom a nám nechali ehm, tento prístup, kde sa boríme vlastne vždy problém od problému a nemáme horizontálny horizontálny prístup. Čiže my naozaj chápeme tento prístup a chápeme aj prístup v spravodajkyne, ktorá sa sem snažila vysporiadať, ale my predložíme naše pozmeňujúce návrhy v dobrej viere, že vytvoríme jednotnú žiarosť, ktorá bude to, čo hovorí, že to bude naozaj jednotná žiarosť, ktorá bude pokrývať široký aspekt potrieb tých, ktoré prichádzajú legálne do Európskej únie, tak aby sme mali realistickú jednotnú žiarosť, ktorá bude fungovať vo všetkých členských štátoch a ktorá, e, ktorá sa overí v teste alebo v, teda v skúške času. Ďakujem pekne a teraz pani Meissner dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Musím povedať, že som rok v parlamente a zaoberal som sa rôznymi materiálmi, ale žiadny z nich nebol natoľko komplikovaný ako e, tento dokument. Chcem sa poďakovať pani Matiu a pánovi Serkasovi, e, obom spravodajcom. Je skutočne e, táto problematika veľmi komplikovaná. Na jednej strane preto, že v Európe ešte pretrvávajú veľké ideály. Chceme, aby E, so všetkými ľuďmi, ktorí u nás žijú, sa zaobchádzalo rovnoprávne. Myslím si, že to je niečo, s čím môžeme všetci súhlasiť. Otázka však znie, čo sa nám e, z týchto našich požiadaviek podarí aj zrealizovať. V Lisabonskej zmluve e, máme stanovené, že chceme spoločnú azylovú a migračnú politiku. Azyl je na jednej strane veľmi dôležitá azylová politika, ale potrebujeme aj z ekonomických dôvodov kvalifikovaných pracovníkov, ale potrebujeme potrebujeme aj pracovníkov menej kvalifikovaných. A teraz e, nastáva ten obrovský problém, čo s tým robiť. Už sa o tom hovorilo v roku 99 členské štáty v Tampere, ako spomínala pani Intfeld, povedala, že v tomto smere chcú niečo urobiť. To dnes sa nič neurobil. Dnes tu teda máme niečo, čo je kompromis, ktorý sa nám síce ešte veľmi nepáči, ale je to predsa len kompromis, ktorý môže predstavovať schodnú cestu pre začiatok. A musím povedať niečo osobné. Áno, rozumiem, keď niektorí hovoria, že potrebujeme viac času na diskusie. Ani mne sa e, tam všetko nepáči. Mm, napríklad, e, a ja si myslím, že všetci by mali mať rovnaký prístup k vzdelávaniu, e, pretože to je veľmi dôležité pre samotných ľudí, aby zostali schopní pôsobiť na našom trhu práce. Ide ale o otázku sociálneho zabezpečenia, kde v členských štátoch máme rôzne systémy a nie sú v len jednotlivé systémy v našich členských štátoch a ako môžeme pri takýchto rôznych systémoch ponúknuť niečo jednotné um, občanom tretich štátov. Takže je to veľmi komplikované a preto si myslím, že tento kompromis, ktorý teraz máme, je správny a mali by sme s ním súhlasiť. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Flutre na jednu minútu. Áno, je potrebné priznať si, že je to mm, skutočne zaujímavá situácia. Pracujeme na smernici, ktorá má zabezpečiť právny e, rámec, má zabezpečiť e, skutočný prístup pre všetkých pracovníkov k e, trhu práce. A zrazu tu máme trh práce v Európe, boj proti migrácii, a je to akosi, akési puzzle, kde by každý pracovník mal svoje portfólio, práv podľa e, momentálneho návrhu, takže sme veľmi vzdialení univerzálnemu a horizontálnemu prístupu. Myslím si, že európsky predstavitelia ešte nepochopili, že viac práv pre pracovníkov sa rovná väčšej ekonomickej účinnosti, e, väčšiemu prospechu pre migrantov, ale aj pre príjmajúce spoločnosti a pre spoločnosti pre krajiny pôvodu. Ako ukazuje e, štúdia London School of Economics, veľké množstvo nelegálnych zahraničných pracovníkov v Británii, ktorí tam žijú, nebudú mať prístup k jednotnej žiadosti o povolenie na pobyt a prácu a ak by mali, potom by to prinieslo 3 miliardy do štátnej pokladne. A teraz má slovo pán Šogor na dve minúty. Všetci vieme, že členské štáty EÚ poznajú fakt pristahovalectva. Vlastne Môžeme hodnotiť e, toto pristahovalectvo aspoň z dvoch aspektov. Samozrejme, jednak je tu aspekt tej ekonomickej hodnosti a potom ešte aspekty demografické a situácia na pracovnom trhu. To vlastne ukazuje všetko, že je tu potreba, aby tu prišli tieto pracovné sily, ale je dôležité, aby sme mali toto pristahovalectvo usmernené pravidlami a aby vlastne by bolo možné, aby bolo možné sledovať celý tento proces aby sa aj tí pristahovalci cítili bezpečnejšie u nás. Aby e, proste sa nedostávali mimo právneho rámca. Za veľmi dôležité pokladám to v tejto smernici, kde vlastne by išlo o to, že by práva aj takýchto pracovníkov boli, teda z tretich krajín pristahovalcov boli rovnaké ako práva pôvodného obyvateľstva na pracovnom trhu. Isté sme svedkami dosť veľkého napätia niekedy, pretože tí pristahovalci prichádzajú z iných kultúr, prinášajú si svoje zvyky. Ale myslím si, že keď sa zabezpečí e, povedzme to, že bude e, k ním pristupované rovnako z hľadiska práv, tak by e, sa mohli vylepšia tieto aspekty kultúry. Samozrejme, tí ľudia, ktorí prídu zvonka do Európy, sa neprichádzajú len za prácou, chcú sa aj učiť, chcú si založiť rodinu, chcú vychovávať svoje detiny a, deti a chcú žiť plnohodnotným životom. Ak sa Európa rozhodne, že ekonomickí migranti vlastne e, spôsobujú demografickú nerovnováhu, tak potom samozrejme nesmieme opomenúť ani aspekt kultúrny, pretože je tu potrebná tolerancia, vzájomná úcta a solidarita. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dám slovo pánovi Koferatimu na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že riešenie, o ktorom diskutujeme, nie je najsprávnejšie je veľmi neférové voči mnohým eh, sociálne eh, slabým eh, našim spoluobčanom. Je to niečo, čím si sami škodíme. Už sa to tu spomínalo. Je tu rozpor medzi diskusiou o kombinovanom povolení. Tu totiž sa upúšťa eh, od pôvodného navrhovaného riešenia. Sezónni pracovníci nie sú zahrnutí, nebudú tam jednotné eh, práva eh, uplatňované pre štátne občianstvo a pre povolenie na pobyt a prácu. A to bude mať veľmi negatívne dopady. Stojíme tu pred riešením, ktoré dokonca môže viesť k dumpingu a bude to mať za následok rôzne, rôznu výšku nákladov a rozdelenie spoločnosti do tried. Parlament musí rozlišovať a uvedomiť si e, aj práva sezónnych pracovníkov. To nie sú len zahraniční e, e, pracovníci z tretích krajín, to sú aj občania EÚ. A ak e, sa tu bude rozlišovať, ak tu budeme vytvárať dve skupiny obyvateľov, ak tu bude panovať tento dumping, potom to bude viesť ku problémom. E, áno, je tu globálny trh a za akých podmienok e, chceme na ňom pôsobiť. Samozrejme, že sú tu pokusy o to, aby niektorí získavali výhody a zamestnávateľia sa snažia získať lacných zamestnávateľov zamestnancov, ale mm, to sú negatívne tendencie, e, to znamená dumping, e, a tu ide tiež o rozlišovanie medzi e, jednotlivými triedami obyvateľov. To sa v Európe nikdy takto nerobilo, že sme delili občanov na jednotlivé triedy. Takže tento text musíme zásadne zmeniť. Teraz má slovo pán Koelio na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, vážená pani e, spravodajkynia, vážení kolegovia. Buďme k sebe úprimní v tejto téme. To, čomu čelíme e, pri e, tejto správe a vôbec tejto tematike, je snaha dospieť dohodu, ktorú by sme všetci chceli mať. Ale odpoveď musí byť nie. Pretože my všetci by sme veľmi radi zašli oveľa ďalej v tejto téme a túto oblasť rozšírili. Rozhodne si musíme uvedomiť, že tento návrh je s krokom v správnom smere, hoci sa nám nemusí páčiť hoci nemusíme byť radi, že aj občania tretich krajín prichádzajú do našich členských štátov, musíme im priznať aspoň isté práva. Ako hovorí Veronik Matiu, je tu politická správa, ktorá je veľmi dôležitá. Je to čosi, čo hovoríme okolitému svetu. Nie je to len pevnosť Európa. Nemali by sme sa tu uchýliť za represívne nástroje a, a vlastne znevýhodňovanie ostatných eh, občanov z iných krajín. Pozeráme sa na štokholmskú stratégiu, pozeráme sa na občanov z iných krajín, ktoré nám umožňujú riešiť našu e, hospodárskú krízu. Preto je dôležité a kľúčové, aby sme dosiahli dohodu s radou. Súhlasím so Sofín Tveld. Veľmi veľa členských štátov nechce hovoriť o akékoľvek spoločnej imigračnej politike. Jednoducho z princípu nie ale práve kvôli tomuto musíme aspoň my prijať e, tento návrh a postúpiť krok dopredu, aby sme, sa, aby sme zrušili hranice medzi členskými štátmi v tejto téme. Musíme harmonizovať našu legislatívu o príjmaní a zároveň e, správanie sa voči občanom tretich krajín. Musíme zabezpečiť, že tu bude spravodlivé zaobchádzanie so všetkými, aby všetci mali svoje práva a zároveň, aby teda adekvátne rešpektovali svoje povinnosti. To je podobný formát, ako majú aj európske občania. A taký musíme zabezpečiť občanom takých krajín, ktorí tu legálne pracujú. A teda, keď sa pozrieme, pozrieme na občanov iných krajín, ktorí tu pracujú a dávame im jednu žiadno, jednotnú žiadosť, je to vlastne celé iba rozumné. Pomáha to zamestnávateľom, pomáha to zamestnancom budeme oveľa jednoduchšie kontrolovať legálnosť pobytu danej osoby a zároveň jeho prácu. A je to dôležitý krok, ktorý musíme prijať. Ďakujem pekne. Pani Serakiani, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. V súčasnosti zamestnanosť, zamestnanie je regulované v istých aspektoch pre občanov tretich krajín. Nie každý môže užívať štandard rovnakého zaobchádzania, keď hovoríme o pracovných príležitostiach. Nie, ka- nie s každým je zaobchádzané rovnako ako s občanmi EÚ. A práve preto musíme zrovnoprávniť pozíciu európskych občanov a občanov tretich krajín, ktorí legálne pobývajú v našich krajinách či už sú to utečenci, či už majú medzárodnú ochranu, alebo sú tu na základe iného štandardu keď sa odvolávame na smernicu z roku 2004. Je tu stále viac a viac žiadostí na sezónne práce, musíme zabezpečiť, aby títo ľudia neboli zamestnávaní za inú cenu a aby vlastne sme neumožňovali zamestnávateľom vyhýbať sa legálnej a právnej ochrane zamestnancov. Je tu riziko, že veľmi veľa veľkých zamestnávateľov sa presídli do Maroka alebo do Turecka a v podstate budú zasielať svojich zamestnancov, aby posielali a budú ich posielať naspäť do Európy vo svojich pobočkách, pretože to bude lacnejšie. Musíme zabezpečiť to, aby rovnaké odmenovanie, sociálne poistenie a pracovné podmienky boli rovnaké. A práve preto si myslím, že je veľmi správne, aby sezónni zamestnanci a zamestnanci, ktorí sú na vyslaných, eh, vyslaných postoch a zároveň zamestnanci na voľnej nohe, boli pokrytí rovnakým spôsobom. Rozlišovať to by bolo naozaj veľmi, veľmi povrchné a dvojtvárne. Dobrý večer, vážení kolegovia. Práve som prišiel z Frankfurtu. Bola tu e, zápcha na ceste. Pevne verím, že sa nepomýlim pri predsedaní. Dovolte mi dať teraz slovo pani Líze Jakonsári, ktorá bude vystupovať dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. už po stáročia. E, e, európske občania opúšťali európsky kontinent a hľadali svoju prácu inde. Snažili sa opustiť krajiny, kde boli prenasledovaní, kde, boli, e, kde, boli, kde im rozdielo riziko z dôvodu náboženského alebo politického presvedčenia. A teraz sa snažíme vytvoriť vlastne akúsi situáciu, v rámci ktorého my budeme poskytovať ochranu občanom, ktorí na tam budú rovnako, ale budú prichádzať z iných krajín. Je to veľmi podobné v prípade tejto jednotnej žiadosti. E, musíme si uvedomiť, že je veľmi dôležité e, uvedomiť si, že tak ako to vidí komisia, je to trochu problematické. Nemôžeme to vnímať len sektorálne. Komisia by chcela dať rôzne práva rôznym skupinám, ale v súčasnosti e, vlastne vytvárame iba džunglu, ani, ani experti by nedokázali nájsť cestu v tejto spleti pravidiel potrebujeme mať veľmi jednoznačný a rovnaký prístup. Máme tu zamestnancov v súčasnosti, ktorí majú modrú kartu, máme tu dočasných pracovníkov, máme tu eh, vyslaných zamestnancov, ktorí pôsobia v rámci jednej firmy, ale pôsobia v EU. A prečo komisia nemôže aplikovať rovnaké pravidlá na všetkých zamestnancov? Už sa povedalo mnohokrát na tomto fóre, ako je veľmi dôležité zaobchádzať rovnakým spôsobom, že egalitárne zaobchádzanie v súčasnosti obchádza celé skupiny imigrantov a to nemôžeme akceptovať. Mali by sme sa snažiť e, vytvoriť situáciu, kde budeme rovnakým spôsobom zaobchádzať so všetkými legálnymi zamestnancami. Nemôžeme akceptovať situáciu, v rámci ktorej e, existujú osoby, ktoré sa nachádzajú mimo rozsahu ochrany a mimo týchto princípov. Naša skupina predložila pozmeňujúce návrhy, ktoré pevne verím e, zajtra podporíte pri hlasovaní. Je to naozaj veľmi dôležité. Chceme e, privítať legálnych migrantov, ale zároveň chceme vytvoriť pravidlá, ktoré budú logické a budú mať jasnú štruktúru a budú spravodlivé. Ďakujem pekne. Poprosím pani Evelyn Regnárovú, dve minúty. Ďakujem pekne. Príjemný dobrý večer, pán predseda, pani komisárka, kolegovia. Áno, e, vítame e, túto myšlienku jednotného povolenia, ale e, pre moju krajinu Rakousko, kde sa cudzinecká policia zaoberá touto problematikou a problematikou trhu práce sa zaoberá AMS, úrad práce. To nie je jednoduché, e, pretože e, ide tu o to, že táto úprava sa týka všetkých inštitúcií priamo. A doterajšia diskusia e, tieto inštitúcie vôbec nejako nezohľadnila, nezohľadnila ani mimovládne organizácie. Mnohí predrečníci to už povedali, migračná politika, na ňu musíme predsa pozerať ako na celý komplex. Nesmieme tento balíček rozkúskovať a potom tam vrátiť nejakým spôsobom spôsobom cez zadné vrátka e, politiku, ktorú si neželáme. Dovolte mi niekoľko slov k, e, k právnemu charakteru e, tohto dokumentu. Mal by aj doplnkový do, dokument k tomuto materiálu eh, mať normatívny charakter. To je veľmi dôležité a slúži to na ochranu eh, zamestnancov. Zabránilo by to skresleniu hospodárskej súťaže v prospech tých eh, podnikateľov, ktorí sa chcú obohatiť tým, že zamestnávajú nelegálne pracovníkov. Teraz nech sa páči, každý aj postup a po, mimo po programu ešte pani Uman Rojsten. Ďakujem pekne, pán predseda. Už som sa hlásila 2-3 krát, už tu mávam to modrou kartou, ale mám otázku. V tejto rozprave, e, myslím si, ako by e, sa ani nehovorilo o sociálnej dimenzii. A vlastne už celé mesiace o tom hovoríme, ale teraz chcem povedať všetkým kolegom, čo vlastne to bol môj pozmeňovací návrh, ktorý vlastne sa e, zasadzuje za rovnaký prístup a rovnaké zaobchádzanie pre všetkých. A to súvisí aj práve s týmto zjednoteným postupom pri žiadostiach. Čiže otázka, či to bude alebo nebude garantované teda pán predseda. Asi mi nedokážete dať nejaké konkrétne detaily. Vidím v správach, v novinách, že vlastne sa dvíhajú len emócie. Ale fakt je, že sezónni pracovníci vlastne hovorí sa tu o nich a bude sa návrh konkrétne týkať týchto alebo vyslaných pracovníkov. alebo keď sa vytvorí nejaký podnik v tretej krajine alebo nejaká filiálka, veľkého podniku. Zrazu ľudia sa ocitnú v zlých podmienkach, ale to nie je pravda. To proste nie je fakta. Držme sa faktov. Ďakujeme pekne, pani poslankyni. A teraz teda každý aj, pán Marinesku začne. Nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, poprosíme mikrofón. Mikrofón poprosíme zapnúť. iste, je proste našim záujmom zlepšiť e, situáciu migrantov na pracovnom trhu. To, čo tu navrhuje táto smernica, vlastne je len polovičné riešenie. E, a vlastne sa tu nehovorí o aspektoch e, alebo kritériách, za ale pokiaľ ide o kritériá, ktoré sú potrebné splniť na to, aby sa udelilo pracovné povolenie napríklad. Ďalej nemáme zabúdať ani na ten fakt, že tu hovoríme o pracovníkoch z tretich krajín. E, vlastne otázka je, aby sme mali dosť pracovných príležitostí pre všetkých. Slovo teraz udelujeme Pani Marita Urskok, máte jednu minútu, nech sa páči. Hovorí sa tu mnoho o rovnoprávnosti v tejto rozprave. Ale s tým súvisí aj určitá rovnováha, aspekt konfliktu. E, treba vidieť aj ďaleko dopredu, nemať len krátkodobý výhľad. Pretože chceme sa vyhnúť, aby vznikala nová forma otroctva. A preto vlastne e, táto smernica e, by mala práve riešiť aj o takéto nebezpečné situácie, že by mohli vzniknúť na trhu, na pracovnom trhu. A Práve sa chceme vyhnúť sociálnej katastrofe a ide o to, že povedzme niektoré priemyselné odvetvia, odvetvia hospodárstva, treba robia nábor len sezónnych alebo dočasných pracovníkov a to potom sa odráža aj na ich zárobkoch. Sú tu aj iné politické skupiny, EPP, ALDE, ktorý, ktoré podporujú pozmeňovacie návrhy v súvislosti s niektorými E, tými výnimkami, ktoré by neviedli ku sociálnym konfliktom. Ďalej dávame slovo pani poslankyni Zalianska. Vážený pán predseda, od 90. roku vlastne bolo prijaté aj v rámci OSN bol prijatý dohovor na ochranu pracujúcich a vlastne je to veľmi dôležitý nový nástroj a to vlastne umožňuje práve OSN. A 20 rokov od vtedy to ešte ani nepodpísal, ani neratifikoval žiaden štát EÚ. Tak, a pritom tu pracujú ľudia aj z tretich krajín. Hovoríme tu o prioritách, že vlastne chceme riešiť e, otázky integrácie a ľudských práv. Podporujeme 16, ale boli by sme za podporu 96 spolu aj s Franciskom Kala. Ďakujeme pekne za toto vyjadrenie. Pani Hilda Figueiredo bude mať slovo. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Je naozaj pravda že v rámci tohoto návrhu smernice hovoríme o situáciách, ktoré sú veľmi odlišné. Navzájom sa výrazne líšia. Hovoríme tu o migrantoch z tretich krajín, hovoríme tu o pracovníkoch, ktorí sú sezónneho charakteru. A zároveň tu hovoríme o zamestnancoch, ktorí tu sú umiestnení v rámci svojej firmy. Fakt je ten, že predpoklad pre jednotné riadenie alebo to, čo sa snažíme, je v tom, že v podstate chceme legalizovať sociálny dumping. Chceme v podstate posilniť eh, tie, eh, využívanie tých nedostatkov na pracovnom trhu a v podstate vytvárame podporu pre diskrimináciu. A práve my preto hovoríme, že tento návrh smernice nesmie byť schválený. To, čo potrebujeme, je zlepšiť ochranu práv tých ľudí, ktorí už teraz pracujú v rámci Európskej únie či už to sú napríklad e, vyslaní zamestnanci, sezónni zamestnanci a tak ďalej, alebo zamestnanci na plný úvezok. Prípadne môže ísť dokonca aj o, o migrantov, ktorí pracujú. Musíme skutočne uznať a uctiť si ich práva a zároveň je nevyhnutné, aby sme e, v podstate uviedli tu medzárodný, medzárodný dohovor o ochrane e, migrantov a, a, a zamestnancov z iných krajín ako povinnosť.

pánovi poslancovi Šónovi Kalimu. Šón Kelly, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Máme staré príslovie v Irčine, ktoré hovorí, že e, ktoré hovorí a je to veľmi príslovečné, ale veľmi príznačné e, príslovie, ktoré sa aplikuje na túto situáciu a treba povedať, že spravodajca robil v tomto smere veľmi dobrý kus práce v tom starom príslove sa hovorí, že je veľmi dôležité, aby sa teda, že je veľké umenie spraviť z, dobrého myšlien- z dobrej myšlienky realitu. A to sa spravodajcovi skutočne podarilo. Je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili to, že tí, ktorí sú legálne v rámci našich hraníc, aby mali rovnakú ochranu dôstojnosti a rovnakú ochranu svojich práv, ako by sme chceli my, keby my sme pracovali v tejto krajine. To je veľmi dôležité. Hoci tento, táto smernica nie je dokonalá, je to krok správnym smerom. A to oceňujem a práve preto to vítame a podporíme to. Ďakujem veľmi pekne. A teraz, aj keď trošku s omeškaním, pán Cerkas, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci nie to, aby som pokračoval v debate s kolegom Omen Rojte, ale chcem len povedať veci, ako sú. Treba, nie je to nič osobné. Nikto neotvoril otázku ohľadom e, zamestnanosti alebo niečoho, ale keď treba položiť otázku, tak to chcem povedať ja. Táto otázka v našom výbore je veľmi jednoznačná. To, čo hovorila pani Omen Rojte, e, sa týka hlasovania, ktoré boli zajtra. Snažíme sa zlepšiť text, ktorý má zlepšiť danú situáciu. My hovoríme, že to tomu tak nie je. E, pani Omen Rojte predložila pozmeňujúce návrhy v dokumente, ktorý rada sa jednoducho ani nepredložila v rámci dialógu a v rámci rokovaní, ktoré sme mali. To nie sú pozmeňujúce návrhy, pani Omen Rojte, to je doslovný text rady rada predkladá svoje návrhy prostredníctvom pani Omen Rojte. A ja si myslím, že tento návrh spôsobí oveľa nerovnoprávnejší prístup, než to, čo navrhuje komisia. To je oveľa horší prístup. To, čo nám rada poslala, je to, aby všetci, všetci vyslaní zamestnanci, vrátane tých, ktorí sú pokrytí smernicou z 906. roku, aby boli vyčlenení z pôsobnosti tejto smernice. To nie je o väčšej rovnosti, to je o väčšej nerovnosti, to, čo sa nachádza v týchto návrhoch. A ja chcem iba opätovne potvrdiť svoj osobný, osobný prístoj. Ja nehovorím o zamestnancoch, ktorí pracujú dobre, ale ja chcem, aby aby všetci boli chránení rovnako. Ďakujem pekne. nehnevajte sa, pani Rete, nemôžem vám už dať slovo. Už sa blížime k záveru. Slovo bude mať pani Malmström, ktorá prehovorí v mene komisie. Nech sa páči, pani Malmström, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Skutočne táto rozpráva bola veľmi dobrá. A môžem povedať, že <laughs> nie je tajomstvom, že komisia by naozaj bola rada, keby sa k tejto veci pristupovalo globálne. Aj moji predchodcovia to už celé roky navrhovali. A stále vlastne je tu priestor na vylepšovanie. E, v podstate to, čo tu máme pred sebou, povedzme sa mi, nepáči až tak, ale je to predsa len krok dopredu. Ide o to, aby sme do, rešpektovali, že títo ľudia predsa, keď prídu k nám, tak prispievajú významne aj k našej ekonomike. A to treba rešpektovať. Súčasná smernica vytyčuje zásady rovnakého zaobchádzania pristahovalcov vo všetkých oblastiach, ktoré sa týkajú zamestnanosti. A to aj e, príjmania do zamestnania a v oblasti miest. Preto je veľmi dôležité, aby sme mali nástroj v rukách, ktorý nám umožní bojovať za ochranu týchto pracovníkov a proti sociálnemu dumpingu. Pokiaľ ide o ďalšie kategórie pracovníkov, tie nie sú v tomto návrhu zahrnutí. Napríklad e, sezónni pracovníci a pracovníci premiesňovaní v rámci podnikov. Povedzme, tam sa uplatňa iné nástroje pre, týchto, pre tejto kategórie pracovníkov a vlastne tie príslušné predpisy budú špecificky zamerané na tieto kategórie zamestnancov. Samozrejme, že sa budeme snažiť maximálne, aby aj títo pracovníci boli na pracovnom trhu chránení. Som si vedoma aj toho, že niektorí prítomní by dali prednosť tomu, aby boli vyčlenení z pôsobnosti tejto smernice aj tzv. vyslaní pracovníci Samozrejme, že my nechceme vytvárať novú diskrimináciu, práve naopak. Takže komisia vlastne e, e, zahájí prácu na dopadovej štúdii a ku koncu budúceho roka verím, že to budeme mať k dispozícii výsledky. A to súvisí teda aj s príslušnou smernicou, ktorá sa týka špecificky len vyslaných pracovníkov. Pokiaľ ide o tie korelačné tabulky, ktoré sa tu spomínali, áno, komisia v plnej miere zdieľa ten názor, ktorý tu bol vyslovený a nielen v súvislosti s touto smernicou. A verím, že aj to bude dôležitý nástroj, ktorý umožní lepšiu e, transparentnosť a aj kvalitnejšiu reguláciu. A chceme, aby tá smernica bola dobrá pre všetkých, pre nás, pre národné parlamenty, pre občanov samozrejme. A ide o to, aby vlastne aj komisia potom mohla vyjadriť, že naozaj sa tu vytvára prostredie, ktoré neohrozuje pracovníkov na trhu. Ešte raz, pán predseda, ďakujem vám za túto rozpravu, ďakujem za veľký kus práce, ktorý sa tu vykonal e, a verím, že sa nám podarí dospieť k dohode a zajtra verím, dobre dopadnú aj dobre dopadne hlasovanie. Ďakujem pekne pani komisárke, hovorí vám predsedajúci. Slovo má pani Veronik Mathieu, pani spravodajkyňa. Nech sa páči. Prezident. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. Nadviažem na vaše vyjadrenia. Dokonale ste odpovedala 23 kolegyňam a kolegom, ktorí sa vyjadrili k nášmu návrhu, teda k návrhu pána Sarkasa a môjmu návrhu. Chcem sa poďakovať zároveň všetkým spravodajcom za jednotlivé politické skupiny, s ktorými sme e, viedli intenzívny dialog a aj spolupráca bola veľmi dobrá. Táto spolupráca trvala celý rok. E, začali sme začiatkom roka, končíme za belgického predsedníctva. Vám, pani komisárka Malstromová, e, sa chcem poďakovať, pretože ste sa tiež e, veľmi zaslúžili o tento návrh. Mali sme skutočne veľmi pozorných poslucháčov vo vás a tiež v pracovníkoch zastupujúcich radu. Každopádne by som rada povedala, že zajtra sa bude hlasovať, hlasovať eh, v rámci prvého čítania, pričom si treba uvedomiť, že ide o kompromis. Kompromis nikdy nemôže byť eh, na 100% uspokojivý pre všetkých. Ak kolegovia potrebujú ešte nejaké ubezpečenie, tak verím, že vaše vyjadrenia ich upokojili kolegyňa Flotr napríklad eh, sa pýtala, ako je možné zahájiť takúto správu vymenovávaním všetkých výnimiek. Všetky pracovníci, všetci pracovníci e, tam majú svoje vlastné smernice, e, kde e, sú pojednávaní. Teda nejde o vylúčenie občanov z tretich krajín. V žiadnom prípade verím, že text, ktorý sme spolu s kolegom spravodajcom vypracovali, bude veľkým krokom pre pracovníkov z tretich krajín. Ďakujem. Prajme veľa úspechov, pani poslankyňa. Týmto končím túto rozprahu zajtra o 12.00 prebehne hlasovanie. Ďakujem vám veľmi pekne a budeme teraz